<laughs> Domnul președinte. Thank you. See? Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Um, reluăm ședința. Takže tým zase zahajujeme našu schôdzu. A budeme hlasovať o zápisnici zo včerajška, o schválených textoch. Máte text k dispozícii, pokiaľ máte nejaké namietky, tak môžete sa vyjadriť, pokiaľ nie, tak zápisnica